Dobré ráno. Začneme teda s tým, že budeme pokračovať k rozpočtu komisie. Sú pripravení poslanci za jednotlivé politické skupiny? Máme už začať, alebo ešte budeme chvíľu čakať? Nevidím, nepočujem nič. E, nemajú prítomní žiadne hlasovacie právo? Žartuje pani predsedníčka. Upozorňujem vás na to, že po rozhodnutí absolutória ako komisii pôjdeme hneď k bodu číslo 8 a hneď k uzneseniu. To znamená, tie exekutívne a výkonné agentúry nemusíme odhlasovať o sve. Spravodajca sa nežiada o slovo, takže začneme hneď s rozhodnutím. Ale najprv urobíme skúšobné hlasovanie. Poprosím, aby sme teda videli. Áno, teda otestujme si to. Máme 24 kartičiek a 20 poslancov hlasovalo, a 21, 22. Takže to by malo sedieť. Áno, 23. Dobre. Takže máme tu 24 kartičiek, ale 24 poslancov, čo je veľmi dobré. Áno, postupne sa to už začína rysovať. Dobre, máme tu 27 kartičiek a 25 poslancov, ktorí budú hlasovať v poriadku. Dobre. Kolegyňa Zender žiada o slovo pani Ajala Zender. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela požiadať o jednu vec. Máme tu veľa pozmeňujúcich návrhov. Je to komplikované. Je možné aby sme hlasovali vždy elektronicky, aby sme boli si istí, že budeme hlasovať správne. To je dôležité, aby sme to jednoducho nemuseli potom kontrolovať. Hlasujeme jednoducho elektronicky, potom to nemusíme kontrolovať. Áno, máme také hlasovania, kde je to jasné, takže ja by som chcela, aby sme hlasovali aj rukami, pretože o tom to je oveľa rýchlejšie, ale nech sa páči, ak sú tu pochybnosti, tak my si to môžeme overiť, môžeme to vždy si overiť, ale včera tie overovania vlastne poukázali na to, že sme to dobre urobili, videli sme, aké sú výsledky, len to bolo neisté. Takže bola by som radšej, aby sme hlasovali rukou a teda okrem tých prípadov, kde to bude skutočne sporné. Dobre, takže môžeme začať. Absolutórium komisie elektronicky poprosím. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 21 za, 5 nie. Proti, niekto, niekto tu nemá kartičku. Dobre. Takže môžeme hneď prejsť k bodu číslo 8. To je uzavierka účtovná. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. taká istá väčšina, 21 5. Teraz prejdeme k uzneseniu. Pozmeňujúci návrh 34, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa, väčšina, zamietnuté, 35, kto je za. Takže 34 si elektronicky overíme. Overme si. Končím hlasovanie. Príliš neskoro. Bolo to už neskoro. 16 k 9 zamietnuté. 35, kto je za. Elektronicky si to overíme. zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 38. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 37. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 31 bola stiahnutá, 42 a 43 sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa väčšina, zamietnuté, 44 stiahnutá, 45, 46 identické za, musíme elektronicky, 45, 46 elektronicky poprosím. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 47. Bolo stiahnuté. 48 a 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Tá istá väčšina zamietnuté. 50 bola stiahnutá. 51, 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Tá istá väčšina zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 bolo stiahnuté, 57 ústny pozmeňujúci návrh. Má niekto pripomienku k tomuto návrhu? Nie? Či áno? Áno, tak budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, kto je za. Urobíme to elektronicky. Je to 57 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Končím hlasovanie. Prijaté 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa, musím si to overiť elektronicky. Zamietnuté. 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20, 62 bolo stiahnuté, 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. Je to s ústnym pozmeňujúcim návrhom, prepáčte, ale neboli pripomienky. Prijaté s ústnym pozmeňujúcim návrhom, 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 66. Končím hlasovanie prijaté, 67 kompatibilné, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 70 vypadáva, prepáčte, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 69 za. prepačte, 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti. Môžeme to overiť, 74. 74 overujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 75 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 76 za, Môžeme si to overiť. 76. Končím hlasovanie. Prijaté. 77 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 78 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 79 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 82 sú, nie je to proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže aj s týmto hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 81 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 80 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Áno, 80 overíme si. Overme si 80 Končím overovanie pri zamietnuté. 84, kto je za, kto je proti. To si musíme overiť. Poprosím, 84 overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 86, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, prijaté. 85 vypadáva. 87 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti tomuto? Nie. Takže spolu, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 88. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 89 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú tu pripomienky? Nie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté. 91, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 90, overme si 91, overme si 91 a 92. Otváram hlasovanie, nefunguje. Počkáme na vás. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 93. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Deväťdesiattri, overme si, overme si 93. Končím overovanie prijaté. 94. Kto je za? Kto je proti? Takže to je za 94. Proti. Zdržali sa prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, môžeme to overiť elektronicky. Myslím, že to je zamietnuté, ale nevidie to jasne. Končím overovacie hlasovanie. Zamietnuté. 99, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 108 za, proti, zdržali sa, prijaté. 107 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 111 stiahnuté, 112 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 110 s ústnym pozmeňujúcim návrhom sú pripomienky, výhrady nie sú, takže kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 114 za proti, zdržali sa, prijaté 115 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť, poprosím. Áno, končíme toto overovacie hlasovanie. EPP máme jedného navyše. Jeden EPP tu je navyše. A už je to v poriadku, končím overovacie hlasovanie zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa prijaté. 117. Ústnym pozmeňujúcim návrhom sú výhrady, nie je tomu tak, takže spoločne, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 118 vypadáva. 119 119, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 122, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 120, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 121, kto je za, 121 odpadáva, ospravedlňujem sa. 123, kto je za, proti, zdržali sa, to by sme museli elektronicky urobiť. Hlasujeme o návrhu 123 elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa, prijaté. 125 za, proti, zdržali sa, prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme to elektronicky. Pozmeňujte návrh 126. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 127 je stiahnuté, 128 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 je stiahnuté, 131. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 132 za. Proti? Zdr... Skontrolujeme si elektronicky pozmeňujúci návrh 132. Prosím, hlasujte. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 133 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 134 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 135 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 136 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 138 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 139 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 je stiahnutý návrh, 143 143 je identické 141, 144, kto je za, proti, zdržali sa zamietnúť, 144, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 146, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 147 za, proti, zdržali sa prijaté, 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 150 za, to musíme elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 150, kto je za. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté, ospravedlňujem sa. 149 je stiahnuté, 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 154 za, proti. Urobíme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 154. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 153 je stiahnuté. 155, kto je za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté.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 166 za, proti, zdržali sa, prijaté. 167 za. Urobíme to elektronicky, hlasujeme o návrhu 167 elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 168 je stiahnuté, 169 a 170. Hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Tu musíme takisto elektronicky, 169 a 170. Hlasujte elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté samozrejme vrátane ústneho pozmeňovacieho Havreho. 172 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 175 za. Skontrolujeme si 174 elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 175 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 176 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 177 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 178 za Skontrolujeme si elektronicky. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 178. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 179 za, proti, zdržali sa, prijaté. 180 za, 180 odpadáva, 181 za, proti, zdržali sa prijaté, 172 je stiahnuté, 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 186 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 185 za, proti, zdržali sa prijaté. 187 za, proti. Skontrolujeme si elektronicky o pozmeňovacom návrhu 187. Hlasujte prosím elektronicky. Všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 188 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 189 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa, prijaté. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 193 za, pr- proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to elektronicky. Zdá sa, že všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 192 je stiahnuté, 194 kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 197 prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 197, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 197, druhá časť. Hlasovanie je otvorené. Zdá sa, že všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 198 je stiahnuté. 199 a 200 sú identické. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 201 je 202 sú identické. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 203 s ústnym pozmeňovacím návrhom nejaké námietky, pokiaľ tomu tak nie je, budeme hlasovať, kto je za, proti, Môžeme to skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 203. Je niekto proti? Zdá sa, že je tu námietka proti ústnemu pozmeňovaciu návrhu, takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu samotnému, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom 205, kto je proti, zdržali sa, Zamietnuté. 204, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme, máme si to skontrolovať? Môžeme to samozrejme skontrolovať. Hlasujeme o pozmeňovací návrhu 204. Hlasujte elektronicky. Ukončujem hlasovanie prijaté jednoznačne. 206, kto je za, kto je proti, Držali sa zamietnuté. 207 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Zdá sa, že tomu tak nie je. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 208, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 209, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 210. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 211. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 212 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 213 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 214 Zdá sa, že toto je dodatok k jednotlivým odsekom. Zdá sa, že už to bolo akceptované ako dodatok. Kto je za to, aby to bolo prijaté ako dodatok? Potom je to prijaté ako dodatok a nenahradenie. 215 je stiahnuté, 216 kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamietnuté 217 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 219 za, proti, zdržali sa, prijaté. 220 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 221 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Zdá sa, že to tak nie je. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 222, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 223, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 224, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 225, kto je za. Toto urobíme elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 225. Hlasujte elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zami- to je zamietnuté, ospravedlňujem sa. 226, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 228 s ústnym pozmeňovacím návrhom, nejaké námietky? Nie, tak budeme hlasovať ako o celku, kto je za, kto je proti, Skontrolujeme to. Hlasovanie elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 228 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 229 je stiahnuté. Pozmeňujúci návrh 231 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 230 za, proti zdržali sa zamietnuté. 232 je stiahnutý návrh. 233, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 234 za, proti. To musíme tiež elektronicky skontrolovať. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 234. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 235 je stiahnuté, 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 237 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zamietnuté. E, 238 za, proti, zdržali sa, prijaté. 239 za, proti, zdržali, prijaté. 240 stiahnuté, 241 za, Áno, hlasujeme o návrhu 241 za, proti, zdržali sa, prijaté 244 za, proti, zdržali sa, prijaté 243 je stiahnutý, návrh 242 za. Ospravedlňujem sa to. Odpadáva. Takže 242 odpadáva. Hm, je prijaté, takže obidva odpadávajú. 245 za, proti, zdržali sa, prijaté. 246 za, proti, zdržali sa, prijaté. 247 za, proti, zdržali sa, prijaté. 248 za, proti, zdržali sa, prijaté. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa, prijaté. 252 za, proti, zdržan. Môžeme to skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o návrhu 252 elektronicky. Hlasujte, prosím, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 256 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 257 je stiahnuté, 258 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme to elektronicky, hlasujeme o návrhu 258, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 259, 260 a 261 a 262 je, e, sú identické. Hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. ...260 až 262, skontrolujeme si to elektronicky. Ešte neodhlasovali všetci. Dobre, ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 263 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 265 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tým pádom odpadáva návrh pod 264, 266 je stiahnuté. Buď pokračujeme návrhom 267 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 268 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 269 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 270 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 272 a 273, 273 odpadáva, čiže 272 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 274 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 275 za, proti, prijaté. 276 za, proti, zdržali sa, prijaté. 277 a 278 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 279 je stiahnuté, 280 kto je za, prijaté, e, proti, zdržali sa, zamietnuté. 281 je stiahnuté, 282, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o návrhu 282. Ďakujem. Ukončujem hlasovanie. To je prijaté tým pádom odpadáva návrh 283. 284 sú s tým pozmeňovacím návrhom, sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňováku, takže nie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 285, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 286, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 287 za, proti, zdržali zamietnuté. 288 za. To musíme skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 288. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 289, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 290, kto je za, kto je proti, zamietnuté, 291 je stiahnuté, 292, kto je za, kto je proti. Myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to elektronicky, 292. Je to neprehľadné. Ďakujem. Chýbajú nám ešte hlasy. Kon, končím preverenie, príjma sa. 293 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 294 za, proti, zdržal sa niekto. Je to ne, neprehľadné. Ehm, myslím, že je to 294, že je zamietnuté, ale musíme si to preveriť. Končím preverenie. Zamieta sa. 295 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 296 dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 297 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 298 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 299 sa stiahu, stiahuje 300 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 301 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 302 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 304 bolo stiahnuté, 303 v dvoch častiach. Prvá časť, druhá časť zdržal sa, príjima sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 305 za, urobíme to elektronicky, 305 za, Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 306 za, proti Zdržal sa niekto, zamieta sa. 307 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 308 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 309 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 310 vypadáva. 311 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 311 si preveríme. Hlasovali prosím všetci. Končím preverenie. Prijíma sa. 312 vypadáva. 314 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 313 za, proti, Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 315 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 316 bolo stiahnuté. 318 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 317 vypadá. 319 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 321 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 320 za. Proti. To prijíma sa. 3-2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 323 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 326 bolo stiahnuté, 327 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 325 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 328 stiahnuté, 329 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 330 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 331 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 333 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 332 bolo stiahnuté, 334 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5 bolo stiahnuté, 337 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 338 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 339 a 340 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1 až po spolu s 3-2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3-4-3 za, proti, stržal sa niekto, zamieta sa. 3-4-4 za, proti, stržal sa niekto, zamieta sa. 3-4-5 za, proti, stržal sa niekto, zamieta sa. 3-4-7 bolo stiahnuté, 3-4-8 bolo stiahnuté, 3-4-9 a 3-5-0, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. 351 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 352 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 353 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. Teraz prichádza kompromis. ktorý má nahradiť e, odseky 149 až 150. Ide o pozmeňujúce návrhy 355 až 459. Kto je za tento kompromis? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Elektronický kompromis k 149 a 150. Prepáčte, pani predsedajúca. Moje pozmeňujúce návrhy kompromisom pokryté nie sú a chcem pros- poprosiť, aby sa toto zohľadnilo, aby sa po kompromise ešte o nich hlasovalo. Je tá jedna vec je ten kompromis. Nestretli sme sa, vtedy nevedeli sme, ako to bude. Nesúhlasíme s tým kompromisom, pretože naše pozmeňujúce návrhy nie sú pokryté chceme hlasovať aj o našich pozmeňujúcich návrhoch, pretože sú iné. Pravidlá sú proste také, že keď sa o kompromise odhlasuje, tak on nahradí, nahradí tie e, odseky. Tak sme sa zhodli na tom s tieňovými spravodajcami. A preto moja prozba, ale ak chcete ešte hlasovať o vašich pozmeňujúcich návrhoch, tak vlastne je to problém pretože ostatní sa zhodli na tom, že toto, takto by mal vyzerať ten kompromis. Takže ešte raz budeme hlasovať. 355, 358 a poprosím kolegom, aby hlasovali e, proti, inak kompromis nedáva zmysel. Ak chceme teda potešiť socialistických kolegov, urobme to. Ale ako Prosím, ako spravodajkyňa, aby ste všetci hlasovali mínusko, inak to bude ťažké, ťažké e, presadiť. Kolega Tojerer, nemyslím si, že toto je správny postup. Kompromisné e, návrhy sú nekompatibilné z časti, zasahujú ďalej. Je tomu pri hlasovaní tak, že sa hlasuje o kompromise, tak tie ďalšie e, pozmiece návrhy sú vybavené sú vybavené tie, tie pozmeňujúce návrhy. Dobre, že tu máme vás, ktorí poznáte pravidlá. Ale kompromis vychádza z toho, že všetci účastníci s ním súhlasia, ale keď nie jedna strana s, súhlas, s kompromisom nesúhlasí, tak to vlastne nie je kompromis. na kompromise sa zhodujú predsa všetci. Je to kompromis medzi E, viacerými osobami. Našich pozmeňujúcich návrhov sa to netýka, pretože my sme sa na to nezúčastnili. Aby sa to skrátilo, navrhujem, aby sme ešte o tých dvoch pozmeňujúcich návrhoch predsa len hlasovali, ale poprosím všetkých, ktorí podporili kompromis, aby hlasovali mínus, kom, inak buď to pokazí text. Kto podporuje teda ten kompromis elektronicky najprv? Ďakujem. Končím elektronické hlasovanie. Prijíma sa. A teraz ešte budeme hlasovať o všetky o 355 a 358. Socialistické návrhy elektronické. Check is beendet. Končím preverovanie. Zamieta sa. Und 358 stimmen wir auch noch ab. Ešte raz aj o 358. Zasa elektronicky. Končím preverovanie. Zamieta sa. A tým pádom sa dostávame k pozmenujúcemu návrhu 360 za, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 361 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 362 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 363 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 364 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 365 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 366 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 367 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 368 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 369 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 370 za, proti, zdržal sa niekto. To musíme ale pre, radšej elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 371 za, proti. Takisto elektronicky. Nedávala som presne pozor. Končím hlasovanie, zamieta sa. 372 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 373 za, proti, zdržal sa, niekto zamieta sa. Teraz kompromis dvojka, ktorý nahráda, nahrádza uh, pozmeňujúce návrhy a odseky, odsek 160 a pozmeňujúce návrhy 374 až 376. Pani Sender rovnako ako pri ďalších kompromisoch, my sme neboli E, nesúhlasili s kompromisom a aj tu chceme, aby sa hlasovalo o našich pozmenujúcich návrhoch. To sme už pred e, dlhším časom povedali sekretariátu. Nie je to teda nejaké prekvapenie, ak to v sekretariáte ne, nepoznajú, je to ich problém. My v každom prípade nesúhlasíme s tým kompromisom. Všetci tí, ktorí podporujú ten kompromis, aby e, pozmeňujúce návrhy... Prepačte ešte, ako môže byť text e, nazvaný kompromisom, ak to nie je? Ako, ak nie je kompromisom? Ak, aké pravidlo chcete použiť, ak to nie je kompromis? Ktorý predpis rokovacieho poriadku? Z procedurálneho hľadiska je jasné, že kompromisné pozmeňujúce návrhy môž, môžeme predložiť a predsedníctvo o tom môže dať hlasovať. Mali sme stretnutie tieňových a práve o, to, o týchto odsekoch sme kvôli ich rozporuplnosti veľa premyšľali a hľadali sme spôsob, ako sa pozrieť dobre do, minút, do budúcnosti prác tohto výboru. A preto môžem povedať, že tento kompromis bol zaslaný všetkým. Kto nebol proti, mohol sa tak vyjadriť. Preto som za to, aby sme prijali spoločný text a potom k nemu pozmeňujúce návrhy. Procedurálne je to podľa mňa v poriadku. Pán Teurer má pravdu v podstate by sme nes- nemali vôbec hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Pani predsedajúca, kolega má pravdu. Nezavolali nám, neinformovali nás. A na hlasovacom zozname sme to i poznamenali. Toto nie je ten typ kompromisu, aký väčšinou poznáme z parlamentu dvaja tieňovi z vašej skupine boli predsa na tom stretnutí a všetko vedeli. Pán Sarvama? Thank you, chair. Ďakujem. Asi som trošku rozrušený, preto uh, stlačam viackrát uh, mikrofón. Ja som bol na stretnutí tieňových spravodajcov, hoci som tam nemusel byť, len som chcel byť svetkom toho, čo sa tam dialo Bol som snad jediný e, poslanec, keď sa prezentoval tento text. E, predsednička to prezentovala miesto a stretnutie tieňových bolo oznámené. Tento text sa diskutoval do hĺbky, určite dlhšie, než e, bolo požadované. By ste tam neboli. Nerozumiem, v čom je vaša diskusia. Je to kompromis disku, diskutovaný medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami Tí, ktorí ho nepodporili, bolo dohodnuté, teraz zelení, tak to povedali, ale sú mimo. Je to teraz kompromis, ktorý predkladá predseda. V pravidlách tu nie je nejaká nejasnosť. Nemáte teraz, kolegyňa, slovo. Pán Stojerovar má teraz slovo. Ja vychádzam z toho, že, že diskutujeme teraz eh, rokovací poriadok k hlasovaniu. A preto je teraz zvykom, že každá skupina v krátkosti zaujme stanovisko, ale že sa potom pokračuje v hlasovaní. Vy, k, vyhla, k vyjasneniu toho hlasovania je to, že u, pri kompromise nejde o konsenzus, to znamená, i v minulosti boli kompromisy, pri ktorých, bohužiaľ, skupina ALDE napríklad e, nebola zohľadnená, Nebol to však problém pre EPP a SAD odhlasovať o kompromise, ktorý nahradil žiadosť našej skupiny. Takže do tej miery teraz nemám problém so zvoleným postupom. Kompromisný návrh je e, ďaleko siahly, je trošku spo, sporné, či na, tento návrh nahradí pozmeňujúci návrh. A ja som teda za to, aby sme ten postup predsedničky podporili v tom, že kompromis i pozmeňujúce návrhy odhlasujeme, aby sme vylúčili, že následne e, bude naše rozhodnutie napadnutelné a preto navrhujem, aby sme na zasadnutí koordinátorov principiálne rokovali o kompromisoch a ďalších, ďalších, ďalšom postupe. Ešte mnohí z vás ste sa prihlásili o slovo, ale chcem e, ukončiť ale teraz to, tú diskusiu a pokračovať v hlasovaní. Ešte kolega De Jong. Už som tu 6 e, rokov a počul som veľa kompromisov. Tu treba rešpektovať dve pravidlá. Prvé pravidlo, že nie všetky politické skupiny musia podporiť kompromis, aby bol kompromisom to je pravidlo číslo 1. Pravidlo ale 2 je, že ak pozmeňujúce návrhy nie sú kompatibilné s kompromisným návrhom, je nemožné hlasovať o nich. Jednoducho padajú. A ja protestujem tomu, že budeme hlasovať tu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú nekompatibilné s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, vychádzajúc z toho, že jednoducho e, padnú, že neprejdú. To je proti pravidlám. Toto je proti pravidlám. Pravidla sú jasné, Teraz diskusiu ukončujem, pretože chcem ďalej pokračovať. Chcem prečítať pravidla, kolegyňa. Chcem teraz prečítať pravidla. Na základe pravidla 173 rokovacieho poriadku, keď návrh, návrh eh, kom, výbor navrhne kompromisný návrh, ten má mať prioritu pri hlasovaní vo výnimočných situáciách, keď kompromisný pozmeňujúci návrh e, má odpor zo strany jedného či viacerých členov, aplikujú sa tieto pravidla e, rokovacieho poriadku. Na základe týchto pravidel predseda výboru môže navrhnúť, aby kompromisný návrh e, posudil výbor, ak nie sú e, protesty. Ak sa objaví e, e, odpor, tak sa e, väčšinovým hlasovaním rozhodne Takže teraz môžeme hlasovať o tom, či pripustíme kompromis. Takže hlasujeme o tom, či pripustíme kompromis a potom budeme hlasovať o samotnom kompromise. Ak sa včas eh, vopred môže vysvetliť eh, eh, kompromis, ešte pani kolegyňa Sender. Sí, vamos a ver. No, no, no, Takže, je tomu tak, že Nebola som na e, zasadnutí tieňových spravodajcov, za to zodpovedná nie som, ale povedali ste, že kompromis, ktorý teraz je k dispozícii, nepokrýva žiaden pozmejúci návrh. Tí, ktorí sa prihlásili, tak tí nepredložili žiaden pozmeňujúci návrh. A tí, ktorí sa to týka, tento kompromis, to sú moje, moje pozmeňujúce návrhy. A pri tom zasadnutí tieňových spravodajcov sme nesúhlasili, pretože to nebolo pokryté. Vy ste Teraz povedali, že navrhujete kompromis, ale to je nový text, ktorý nezahrňa žiaden pozmeňujúci návrh, preto to nie je žiaden kompromis. Vy ste to v podstate povedali. Je to pozmeňujúci návrh k téme a my socialisti sme od začiatku povedali, že s tým nesúhlasíme keď pán Stes súhlasí s vašim kompromisným návrhom, to je v poriadku, ale naše pozmeňujúce návrh nie je zahrnutý, naše pozmeňujúce návrhy neboli zohľadnené. Vaše vlastné znenie ste presadili, je to celkom nový text, aj keď je tam čosi z textu pána Stajsa, ja jednoducho nebola som konzultovaná. Chceme, aby sme hlasovali o tom ako, ako o novom texte, možno budete mať preň väčšinu, ale moje pozmeňujúce návrhy od začiatku neboli zahrnuté. Keby ste ma nehali pracovať, alebo boli by sme to takto spravili. Pán Zdechovský, ja chcem povedať, že musíme ísť hlasovať. Táto diskusia nemá cenu. Pozrieme sa do rokovacieho poriadku. Ja navrhujem, aby sme teda hlasovali. Takáto diskusia nemá cenu. Súhlasím s názorom pána De Jonga žiadny kompromis, nikdy nepokrie žiadny všetky návrhy, poďme hlasovať a ideme ďalej. Presne tak. Kolega Kolmer ešte požiadalo slovo. Poprosím, dodržiavajme pravidlá, tam sa jasne hovorí, že najprv budeme hovoriť o prípustnosti kompromisu pri hlasovaní, o tom sa hlasuje a potom teda budeme to robiť elektronicky ohľadne pripustenia kompromisu k hlasovaniu. Hlasovali všetci? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. teraz budeme hlasovať o kompromise samotnom, kto je za. Ešte raz elektronicky. Elektronicky hlasujeme, kto je za kompromis. Dobre, takže hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 17 k 10, takže tento text nahradzuje všetky ostatné pozmeňujúce návrhy k tomuto odseku. Ďakujem veľmi pekne za hlasovanie. Chcem, aby sa do, do zápisnice, že nejde o kompromis. Viacerí to tu spomenuli a treba to aj právne takto podchytiť a nie je možné že sa to bude nazývať kompromisom, keď to nie je kompromisom. Ja si myslím, mali sme tu už spravodajcov za politické skupiny, ktorí vlastne mali rovnaké pozmeňujúce návrhy, takže aj z tohto dôvodu som trochu prekvapená. Pravidlá sú jasné a budeme pokračovať ďalej. Môžeme hlasovať ešte ďalej o pozmeňujúcom návrhu 374 kolegyne Ajali Senderovej. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Hlasujeme o 376 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 376, overíme si 376. Overme si 376.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 Das ist abgelehnt. Zamietnuté. 378 a 379 boli stiahnuté. 380, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 381 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 382 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 383 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 384 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz ďalší kompromis, ktorý nahrádza kompromisné návrhy 166 a 167, aj pozmeňujúce návrhy 385 a 403. Poprosím, nech sa páči. Áno, nech sa páči. Pani kolegyňa, máte slovo. Áno. Ide tu o kritický bod. Naše pozmeňujúce návrhy nie sú pokryté týmto novým návrhom a preto vás žiadam, aby ste postupovali tak a hlasovali po častiach. Budeme hlasovať o prípustnosti kompromisu, kto je za kompromis, kto je za prípustnosť tohto kompromisu. Elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. prijaté, takže budeme teraz hlasovať o tom kompromise za elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o Pozmeňujúci návrh 385. Hlasujeme. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 394, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 394 overíme. Prepačte, ale prečo teraz hlasujeme o týchto pozmeniacich návrhoch? Pretože sa uvádza, že ak bol kompromis prijatý, tak tieto odpadnú. Predchádzajúci kompromis, o tom sme nehlasovali. Hlasovali sme iba o kompromise, bol prijatý a obtenujúce návrhy vypadli v tomto prípade, ako tento kompromis je iný v porovnaní s predchádzajúcim kompromisom, kde pozmeňujúce návrhy vypadli, keď bol kompromis prijatý. Also, meines Erachtens sind die Anträge auch der Kollegin Podľa môjho názoru aj návrhy pani Ayala Sander sú pokryté, ona je proti tomu a jednoducho nemám chuť tu sa s tou hodinou zaberať, preto som vybrala variantu, ktorá je najúčinnejšia a Pokračujeme teda 394, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Chceli sme 394 overiť si, takže overíme si elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Ja som chcel požiadať, aby sme postupovali jednotne. Keď napríklad už sme sa rozhodli jedným spôsobom ísť, tak jednoducho musíme tak aj postupovať. Nemôžeme teraz podľa nálady za každým to meniť. To znamená, keď vychádzame z toho, že kompromis pokrýva všetky pozmeňujúce návrhy, tak by sme tak mali aj postupovať. Nemôžeme predsa za každým meniť no, postupy. My sme vynimočne nezmenili postupy, urobili sme to, čo sme vlastne urobili aj pred predchádzajúcimi kompromismi. To znamená, tieto pozmeňujúce návrhy, pani kolegyne, pretože nie sú pokryté tým kompromisom, že by sme ich ešte raz tak separátne odhlasovali. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 401, ktorý je vlastne podľa nášho názoru pokrytý kompromisom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 402 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 403 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme k ďalšiemu odseku. Tam je ústny pozmeňujúci návrh. Sú pripomienky voči tomuto návrhu? Nie je tomu tak. Takže pozmeňujúci návrh budeme ňom hlasovať za, proti, zdržali sa. Môžeme to urobiť elektronicky tento pozmeňujúci návrh k odseku 168, to je aktualizovaná verzia najnovších udalostí. Končím hlasovanie. Prijaté. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 405 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 406 za, proti, zdržali sa zame, prijaté 407 za, proti, zdržali sa zamietnuté 408 za, proti, zdržali sa zamietnuté 409 identicky 410 za, proti, zdržali sa prijaté 411 za, proti, zdržali sa prijaté 412 za, proti zdržali sa prijaté 413 za, proti zdržali sa prijaté 414 za, proti zdržali sa prijaté 415 za, proti zdržali sa zamietnuté 416 za, sťahujem 416 v prospech vášho. 416 sa stiahuje, dobre. 417 za, proti, zdržali sa, prijaté. 418 za, proti, zdržali sa. Môžeme si to overiť, 418 overíme, 416. 418, pardon. 418 overujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 419. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Môžeme to overiť. 419. 419. Končíme. Zamietnuté. 420. Za. Proti Zdržali sa. Už sa neviem, ako to dopadlo, takže 420 overíme. Zamietnuté. Aspoň tak to vyzerá. zamietnuté. 421 v dvoch častiach. Prvá časť sa proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 422 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 423 za, proti, zdržali sa, prijaté. 424 za, proti, zdržali sa, prijaté. 425 za, je tu ústny pozmeňujúci návrh, je, sú pripomienky, nie je tomu tak. Takže text k hlasovaniu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 426, kto je za, kto je proti. To musíme overiť. 426, overujeme. Končíme overovanie. Prijaté. 427 za proti, zdržali sa zamietnuté, 428 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 429 za, proti, musíme si overiť, 429 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 430. Za proti, zdržali sa, musíme to overiť, 430 overujeme. Končím overovanie. Zamietnuté. 431 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 432 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 433 za, proti, zdržali sa, prijaté. 434 za, proti, zdržali sa, prijaté. 435 za, proti, musíme to elektronicky overiť, 435 poprosím. Myslím, že to bolo prijaté, 435, elektronicky overíme. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 436 za, proti. To je proti. Zdržali sa. Si musíme overiť. 436, kto je za. Zdá sa, že už kolegovia nemajú chuť hlasovať, takže končím hlasovanie. Prijaté. 437, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 438, kto je za, proti, zdržali sa, podľa môjho názoru zamietnuté, ale musíme to overiť, 438, 438 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 439 za, proti zdržali sa. Musíme to overiť, 439. Všetko to síce je dlhšie potom, pretože aspoň tieňoví spravodajcové by mali jasne naznačiť, že čo vlastne chcú. Tak overme si 439. Končím hlasovanie. Prijaté. 440. 440 vypadá. 441 Prepáčte, 440 je kompatibilná. 440 to je za. To je proti. Zdržali sa. je 441 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 442 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 443 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 444 za. Proti zdržali sa, prijaté. 4, 4, 5 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. 4, 4, 5 overujeme. 445. Končím overovanie. Zamietnuté. 4, 6, 4, 4, 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. 447, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 448 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 449. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 450 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 451 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 452 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 453 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 454 za. Proti? zdržali sa pri zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté 456 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijat, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa prijaté 0 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie B, pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale musíme si to overiť. 27. Úvodné ustanovenie 26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 Myslím, že to je zamietnuté. Musíme si to overiť. 32. Overujeme. Končím overovanie. Končím overovanie. Áno, je to zamietnuté. 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. AFED 1. Môžeme to urobiť blokovo až po AFED 5. Nie. AFED 1 za proti, zdržali sa zamietnuté. fe 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. fe 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. fe 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. fe 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. fe 6 za, proti, zdržali sa prijaté. fe 7 za, proti, zdržali sa prijaté. AFED 8 za, proti, zdržali sa prijaté, a FED 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9. Môžeme urobiť 9, 1 a 6 unblock? Nie. 9, 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 9, 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 9, 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 9, 3, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 9, 5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 proti zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti zdržali sa za, prijaté, 13 za, proti zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti zdržali sa prijaté, 18 za, proti zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti zdržali sa zamietnuté, inta 1 za, proti zdržali sa zamietnuté 2, za, proti zdržali sa zamietnuté 3, za, proti zdržali sa zamietnuté 4, <laughs> zdržali sa, ospravedlňujem sa tlmočníkom, odmetneme všetko, keď chce niekto byť za, tak sa to povie. Inte 5 za, Inta 4 za, proti zdržali sa prijaté. Inta 5 za, proti zdržali sa pri, zamietnuté 6 za, proti zdržali sa prijaté 7, 8 za, proti zdržali sa prijaté 9 za, proti zdržali sa 8 sme prijali, 9 prijaté a 7 Inta 7 nie je. Empl 1 To bola kontrolná otázka. MPL 1. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. MPL 2. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. MPL 3. Za, proti, zdržali sa. To je neprehľadné. Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujte elektronické hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. E, m 4 za proti zdržali sa zamietnuté m 5 za proti zdržali sa prijaté m 6 za proti zdržali sa prijaté m 7 za proti zdržali sa prijaté m 8 za proti zdržali sa prijaté e, DV1 NV1 za proti zdržali sa zamietnuté NV2 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV3 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté NV5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme si to skontrolovať. Hlasujeme elektronicky o návrhu NV5. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. NV6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV11 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV, NV13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV16 za, proti, zdržali sa, prijaté NV17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté NV18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté NV19 za, proti, zdržali sa, prijaté NV20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté NV21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté NV22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Áno, samozrejme viem, že e, tu ide o e, väčšinu. Musíme mať troch ľudí. E, tra, tran 1 za, proti, zdržali sa. Je to neprehľadné, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie o návrhu tran 1. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Tran 2. Za, proti, zdržali sa zdržali sa tran 3, zdržali sa zaproti, zdržali sa zamietnuté tran 4, zaproti, zdržali sa zamietnuté e, prijaté e, tran 5, e, prijaté tran 6, zaproti, zdržali sa zdržali sa zamietnuté tran 7, zaproti, zdržali sa prijaté tran 8, za proti, zdržali sa zamietnuté regi 1, za proti, zdržali sa. Môžeme eh, hlasovať eh, blokovo eh, regis 1 až 7. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme Agri 1 až 6 hlasovať blokovo. Agri 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 2 za, proti, zdržali sa, pri zamietnuté. Agri 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 6 za, proti, zdržali sa, to si musíme e, skontrolovať. Otváram hlasovanie návrh Agri 6. Agri 6 kontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Agri 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 8 za, proti, zdržali sa, prijaté je to neprehľadné, skontrolujeme to elektronické hlasovanie je otvorené, hlasujeme o návrhu Agri 8. Ešte dvaja kolegovia neodhlasovali, mohli by ste teda to stlačiť, to hlasovacie zariadenie. Ukončujem hlasovanie zamietnuté. Agri 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Agri 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Agri 13 za, proti, zdržali sa, prijaté Agri 14 za, proti, zdržali sa, prijaté Agri 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme hlasovať o Agri 16 až 19 blokovo. Kto je za teda, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, teraz e, rybárstvo e, môžeme Budeme hlasovať blokovo 1 až 3, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté e, P4, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté e, P5, za, proti, zdržali sa zamietnuté P6, za, zdržali, proti, zdržali sa prijaté P7, za, proti, zdržali sa. Budeme hlasovať elektronicky o P7, myslím si, že je to zamietnuté, ale skontrolujme si to elektronicky, hlasujeme o p 7. Áno, ešte posledný zaspatý kolega asi nehlasoval, ale teraz máme zamietnuté e, peš 8 za, proti, zdržali sa. Áno, teraz ukazujú spravodajcovia, za čo sú. Za či proti? Proti. Dobre, skontrolujeme to elektronicky. E, hlasujeme elektronického návrhu PEŠ 8. Stlačte hlasovacie zariadenie, prosím. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Pež 9. A čo vy? EKR? Zamietnuté. Pež 10. Zamietnuté. Ďakujem. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Áno. Ale je to naozaj tak, keď to vidíte odtiaľto. E, kult 1 e, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kult 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kult 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kult 6 za, môžeme hlasovať 6 až 8 bloku, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Liba 1 až 3, môžeme hlasovať blokovo. Nie. Dobre. Libe 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Libe 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Libe 4 Libe 3 za, proti, zdržali sa, zamieta. Libe 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Libe 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM 1 za, za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. FAM 4 za, proti, zdržali sa, prijaté FAM 5 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté FAM 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté FAM 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Zdá sa, že ešte niektorí kolegovia nehlasovaní. Ukončujem teda hlasovanie. 15 ku 9 sa zdržalo. Ďakujem. Zagratulujem si sama sebe. Budeme pokračovať prejdeme e, teda k ďalšej časti e, programu hlasovania absolutórií komisii, ktorý sa týka e, Európskeho dvora auditorov. Je to návrh osobitnej správy. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 5 za, zdržali sa proti, prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7. Pani kolegyňa Vále. Iba jedna e, pozmeňovací návrh 8 možno stiahnuť, pretože sa schválil pozmeňujúci návrh 6, takže ho môžeme vypustiť. Ďakujem veľmi pekne. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 odpadáva, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Po ústny pozmeňovací návrh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 Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz e, prejdeme o hlasovaní ako solku. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. ku trom. Nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne teraz prejdeme na absolutórium pre parlament. Karta pána Čarneckého je stále tam. Budeme teraz vedieť rozvojové fondy alebo potom parlament? No najprv parlament a potom EDF. Viem, aké e, zložité udržať si tu kolegov kvôli účelu hlasovania, tak preto budeme pokračovať takýmto spôsobom. Uh, Also, wir beginnen. Takže môžeme začať. So správou pána Parňo. Spravodajca si nežela slovo, môžeme začať. Teda pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz e, e, prídeme k rozhodnutí o absolutóriu, budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 23 ku 4. Ďakujem. Teraz prídeme k uzneseniu. E, Pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 3. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Za, proti, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujeme to elektronicky. Hlasovanie otvorené k pozmeňovaciemu návrhu číslo 4. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Skontrolujeme elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 5. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Áno, nech sa páči. Poznámka bola mimo mikrofón. Chcel by som vám pomôcť, ale nemôžem, bohužiaľ, hovorí predsednička. Pozmeňujúci návrh 6. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúce návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúce návrh 14 odpadáva. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa. Buď skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 15, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, Skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 16, hlasovanie otvorené. Myslím si, že je to posledný. Výborne. Prijaté. Pozmeňujúce návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúce návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúce návrh 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 21 za, prijat, e, proti, zdržali sa. Musíme si to skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o návrhu 21. E, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, Buď skontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrh 26. Hlasovanie je otvorené. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 27 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúce návrh 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúce návrh 29 za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 31 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky. O prvej časti pozmeňujúci návrhu 31. Ukončujem hlasovanie prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 32, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 33, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 34, za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky, myslím si, že je to prijaté. Hlasujeme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 34. Prijíma sa. 35 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto. Podľa mňa je to prijaté. Príjima sa. 38 vypadáva. 39 za. Proti zdržal sa niekto. 40 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. Štyridsať. Preverujeme. 18 ku 9. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Treba prevediť aj 41. si návrh 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Preveríme ešte raz 42. Končím preverenie, prijíma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 44 preverujeme. Prijíma sa. Prepačte. 45 za, proti. Preveríme si. Končím preverovanie. Príjima sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 preverujeme. Končím preverovanie 48. 39 za, proti, preberieme 49. Zamieta sa. 50 za. Príjima sa 51 za. 52 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 53 za. Preveríme 52. Bolo to celkom jasné. Jemand hat sich, hat jetzt was, hat, hat anders abgenommen. Niekto hlasoval inak. Angenommen. Príjima sa. 35 za, proti, zdržal no, príjima sa. 40, 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 56 za, proti, Zdržal sa niekto? príjma sa? Preverujeme 56. -ku. Ja. 13, 13, rejected, sorry. Preverili sme to 13, 13. Zamietnutá bola 56, teraz 57. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Preveríme 57. Prijíma sa. 58 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 62 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 65 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 65 bolo prijaté. 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme 66. Uvidíte, že to je zamietnuté ale preveríme 66. Pán Bali. Čo sa týka dodatočných e, e, pozmenujúcich návrhov, o tých môžeme hlasovať e, neskôr. Takže hlasujeme o týchto návrhoch skôr to sú, to sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú previazané ehm, s pozmeňujúcim návrhom 66, o ktorých by sme mali hlasovať najprv. No, da frage ich den Rapporteur. Spravodajcu sa to pýtam, čo hovorí, súhlasí. Takže najprv o 68. Kto je za? Kto je proti? Držal sa niekto, zamieta sa. 67 v troch čistiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Tri, tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 69 za, proti, neprehľadné. Ešte raz 69. Končím preverovanie, prijíma sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 75 za, Proti? Zdržal sa niekto? Je to nejasné. Podľa mňa je to prijaté, ale preveríme si to. 75 preverujeme. Končím preverovanie. Prijíma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 76 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa, podľa mňa, preveríme 76. Končím preverovanie. Prijíma sa. 77 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 79 za. Proti zdržal sa niekto, príjme sa. Preveríme ešte 79. Končím preverovanie. Príjme sa. 80 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 80 preveríme. Končím preverovanie. Zamieta sa. 81 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 82 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Preveríme si 82. Končím preverovanie. Zamieta sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 87 za, proti, Preveríme elektronicky. 87. Končím. Hlasovanie príjma sa. 88 za. Proti. Prepáčte, vypadáva. 84 tiež vypadáva. 89 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 90 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 94 za, proti, asi je to prijaté, ale ešte si to preverme. Asi je to zamietnuté. 94 príjima sa. 95 za, proti, zdržal sa niekto. To si tiež preverme. 95. -ku. Zamieta sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 97 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 98 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 99 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 100 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 101 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 102 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 103 za, proti, zdržal sa niekto, to 103 si preveríme. Preverovanie končí. Zamieta sa. Je 105 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme to. Nie, je to naozaj zamietnuté. Koniec preverovania. Zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Preverujeme 106. Príjma sa. 107 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 108 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 109 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. 109 si preveríme. Podľa mňa zamietnuté. Končím preverovanie. Príjima sa. 110 za. Proti. Zdržal sa nikto. To si tiež musíme ešte preveriť. 110. Preverujeme. Končím preverovanie. Podľa mňa je to prijaté. 110 je prijatá. Teraz celé uznesenie. Záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. 24 proti 3. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz sa dostávame teraz EDF Európsky rozvojový fond. E Nepredstierajte prosím únavu. Boli prerozdelené hlasovacie zoznamy? Áno, takže začneme. Pozmeňujúci návrh číslo 1, ktorým sa má odročiť udelenie absolutória. Kto je za jednotku? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ešte elektronicky rozhodnutie o udelení absolutória. Elektronicky. Mohli by ste prosím elektronicky hlasovať o absolutóriu pre Európsky rozvojový fond? ...21 ku 6. Tým pádom sa dostávame k e, účtovnej uzávierke. Elektronicky poprosím. Elektronické hlasovanie poprosím. Urobila som chybu. Najprv musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Týka sa tiež totiž účtov. Takže pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz hlasovanie o účtovnej uzavierke elektronicky poprosím. Hlasovali ste prosím všetci? Končím hlasovanie. Ďakujem 22 ku 5. A teraz uznesenie samotné. Pozmeňujúci návrh číslo 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za,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 15 e, vypadávajú až 14 hlasujeme za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 18 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 19 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmenujúci návrh 20 za, proti zdržali sa to si musíme elektronicky overiť. 20 elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, 21 si musíme overiť. Končím hlasovanie. 22. Prijaté. 23 za. Proti zdržali sa prijaté. 24 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa, musíme si overiť 28 minút. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 za, proti zdržali sa prijaté, 30 za, proti zdržali sa prijaté, 31 za, proti zdržali sa prijaté, 32 za, proti zdržali sa prijaté, 33 za, proti zdržali sa prijaté, 34 za, proti zdržali sa prijaté. Overíme 34. Overme si 34. Kompromis 2. Niekto proti kompromisu? Nie. Takže hlasujeme, kto je za. Väčšina. Proti hlasy. Zdržali sa. Prijatí. Tým odpadávajú návrhy 35 a 39. 37. No pokračujeme za. Proti zdržali sa 37, pozmeňujúci návrh 37. Môžeme hlasovať o 37 nie? elektronicky. 37. Ja viem, predkladateľ sám tam dal minus, takže tam sa niečo muselo stať. 38 za, proti, 38. 38. Končíme overovanie, je to zamietnuté. 39 za, proti zdržali sa prijaté, 40 sa, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si 41. Overme si 41. Ja. Ja, der Check ist beendet. Es ist angenommen. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis trojka je niekto proti kompromisu. Nie je tomu tak, tak o ňom hlasujme. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa prijaté. Pôjdeme ďalej. Pozmeňujúci na kompromis 4. Niekto proti kompromisu? Nie, tak môžeme hlasovať o ňom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz pokračujeme s číslom 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 49 za proti zdržali sa prijaté 50 za, proti zdržali sa prijaté 51 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 5. Niekto má pripomienky? Nie, tak hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Budeme pokračovať s zmenujúcim návrhom 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 56, tu sa nehlasuje, 57 za, proti zdržali sa prijaté, 58 za, proti zdržali sa ne, nejasné elektronicky, pozmeňujúci návrh 58, končím overovanie, zamietnuté, 59 za, proti zdržali sa, myslím, že to je prijaté. Overme si to. Prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti zdržali sa prijaté, 63 za, proti zdržali sa prijaté, 64 za, proti zdržali sa, robíme to elektronicky, 64 elektronicky, Končím overovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 65. Za, proti, zdržali sa prijaté. 6-6 za, proti zdržali sa prijaté, 6-7 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 6 sú pripomienky, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Takže 71 za, proti, zdržali sa prijaté. Čiže 79-78 spolu, kto je za, proti, zdržali sa. Hlasujme o sve 78-79 elektronicky. Prepáčte, ospravedlňuje sa pani predsednička. Malý chaos. Pokračujme teda s 71. To sme už urobili, nie? To sme predsa už urobili. Aj mne to už sa zdá, že sme to robili, hovorí pani predsednička. Takže 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté. 77 za, proti zdržali sa zamietnuté, 78 za, proti zdržali sa prijaté, 79 za, proti zdržali sa zamietnuté, 80 za, proti zdržali sa prijaté. DV1, 2, 3 sú pokryté, štvorka za, proti zdržali sa zamietnuté. DV4 overme. DV4 overme. Končím kontrolu. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa. Overme si 6. Myslím, že to bolo zamietnuté. Chýba nám tu kolega jeden, ale smola končím. Zamietnuté. 9, 7 a 8 pokryté 9. To je za, proti, zdržali sa prijaté. 90 je pokryté. Takže o celom tomto uznesení budeme teraz hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci? Ešte stále nie. Končím hlasovanie. 23 k 4. Gratulujeme pani spravodajkyni za prvú správu. Gratulujeme. Ja ďakujem pekne za disciplínu kolegov a chcela by som pripomenúť, že dnes budeme tu mať o tretej tu pani komisárku Georgievu. Bude tu s nami vo výbore. Už sme vlastne absolutóriu hovorili s ostatnými komisármi. A dnes na poludne teda budete popoludne mať možnosť pýtať sa aj ďalšie otázky, eventuálne aj k EFSI. Zistili sme, že špecialistov k EFSI budú k dispozícii v miestnosti. Ak máte otázky, poprosím koordinátorov, aby zostali v miestnosti. Budeme pokračovať so stretnutím koordinátorov o 10 minút. O 11.30. Dobrú chuť. What happened to item 57?